a budeme pracovať do druhej popoludní a potom budeme pokračovať znovu v rokovaní o tretej a budeme pracovať do 11. večer. Ďakujem všetkým rečníkom, ďakujem administratíve, ako aj tlmočníkom. Dobrú noc a oddychnite si, alebo ak niekto ešte na večeru, prajem vám dobrú chuť.